Okay, colleagues, we're resume our meeting. Takže prejdeme k bodu číslo 22. Ako som už povedala, je to ad hoc delegácia na Vysoké politické fórum OSN o udržateľnom rozvoji, ktoré sa uskutočne 16. a 17. júla 2018. Bola tam delegácia, ktorej som sa zúčastnila ja sama, Jose Faria, Teresa Jiménez, Žiliana Zovko, Seb Dance, Anne Lisa, Anne Hazekamp a Mirej Dornano to viete, Vysoké politické fórum je, je členské štáty OSN revidujú dosovanie cieľov udržateľného rozvoja a rôzne krajiny predstavujú svoje národné plány na implementáciu SDG. Dnes je Grécko, Maďarsko, Írsko, Polsko, Lotisko, Slovensko a Španielsko predložili ich dobrovoľné národné záznamy a ciele. A kde by si mali pozrieť ich národné správy, a videli, čo ich vlády hovoria OSN o implementácii SDGs. Čo sa týka našej delegácie, zúčastnili sme sa vynikajúcich zasadnutí, stretli sme sa s generálnym tajomníkom OSN Antonio Gutierrešom, Aminom Mohamed, jeho zástupkyňou a Louis Alberom, alebo s Alberovou, ktorá kľúčová osoba, ktorá sa venuje európskym dohodám o migrácii a utečencoch. Matej Achim Steiner, administrátor UNDP. Máte tú správu k dispozícii, možno kľúčové pre ňo bolo to porovná s rokom 2015, keď vládol veľký optimizmus cieľov udržateľného rozvoja, tak smutné na tom tento rok bolo, že optimizmus sa stráca a odsun multi, USA od multilateralizmu. No a vidím, že USA zástupca USN, zástupca USA pri OSN rezignoval teraz, takže vidím, že niečo sa tam deje. Takže my sme prípade záverečnej deklarácie OSD, čiže nebolo jednomyselné. A USA a Izrael nepodpísali záverečnú deklaráciu, čo bolo veľkým sklamaním, pretože keď sa teraz stane, tak ostatné krajiny by tiež mohli zatiaľ začať slobovať ten globálny záväzok. Ďalšia vec, ktorý hovoril Antonio Gutierrez, ako viete, prebieha reforma OSN a bohužiaľ je to oslabené tým, že e, financovanie na kľúčovú vec, ktorú ja som si zapamätal z tohto fara, takže zohľadom na to, že USA odchádza od multilateralizmu zohľadom na napätia vo svete, tak EÚ musí zosposilniť svoje, svoju angažovanosť aj vzhľadom SDGs, parížským cieľom, boj proti klimatickým zmenám, a čo sme počuli o správe IPCC o klimatických zmenách a vieme, koľko treba toho urobiť, ak chceme chrániť svet pred globálnym oteplovaním. Takže bola to veľmi dôležitá konferencia budúci týždeň 2019 nás čaká správa o EÚ a inštitúciách jedna z najdôležitejších vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť dnes, je otázka, ako my parlament robíme, aby sa tak stalo. Dnes na koordinátoru budeme hovoriť o návrhu, že parlament si posilniť aktivity. Mali sme spoločnú delegáciu do New Yorku, nie len výboru pre rozvoj, ale aj výboru pre Envy, pre životné prostredie. Bola to spoločná delegácia. Zaoberali sme sa mnohými témami na no návrhy, aby v budúcnosti HLPF my sme mali dnešnú debatu, aby sme mali delegáciu povedním možno predsedom, predsedu alebo podpredsedu parlamentu, aby sme mali uznesenie každý rok k HLPF by mal náš parlament koherentný prístup vo všetkých výboroch, aby sme vyslali jasný signál svetu, že EÚ je pripravená posilniť svoje aktivity a že náš parlament to žiada s ohľadom na to, že máme málo času, tak dám slovo kolegom, ktorí sa chcú vyjadriť, že Arnelíca tu neviem prečo, Myslím, vo svojom je, ešte Ania Hazekam je tu. Dobre, chcel by niekto z vás vystúpiť? Ania možno? Ania, dostávate slovo ako prvá, Ania Hazekam, môžete povedať pár slov. A Arne dostane slovo po vás. Ďakujem pekne. Ja som si nepripravila prejav na túto tému, ale myslím, že to, čo ste povedali, bolo skutočne dôležité. Každý rok pripraviť správu pre mňa. No dobre ísť do New Yorku. No a minulý týždeň som zverejnil správu. Jednom z problémov, na ktorých som sa ja sústredila, jeden z najpalčivejších problémov v dnešnej doby, a to je produkcia a konzumácia mesa. Takže moja osobná misia do New Yorku bola splnená a myslím, že je veľmi dôležité, že Európsky parlament tam vyslal svoju delegáciu taká, že tam zaznel náš silný hlas. A nechcete ešte niečo povedať? Áno, ďakujem pekne. Milá kolegyňa, aby som tiež rád to poukázal A to, že vy ste nám umožnili eh, stretnúť sa na vedľajšom podujatí eh, s ľuďmi eh, z nadácie, sa zaoberá situáciou zvierat vo svete a o výrobe a o tom, ako škodí klíme, ako spotrebuje veľa zdrojov, veľa vody a tak ďalej. No a ďalší kolegovia ako Bogdan Benta, bol s nami v New Yorku a snažil sa ja som bol v New Yorku už veľakrát a rád by som poďakoval komisii, alebo teda našej delegácii v New Yorku, Veľmi dobre to zorganizovali a veľmi dobre, že tam máme kanceláriu. No a akože nás sprevádzali takými dňami, no a ďalej sa mi páčilo, že sme mali príležitosť stretnúť sa s pánom Gutierešom. Mali sme pôvodne 10 minút, ale nakoniec to bolo 25 až 30 minút, takže dokázali sme sa pozhovárať o viacerých otázkach. dali sme našu správu o klimatickej diplomácii, ktorú sme prijali pred letom. A sám ja zaoberal toto tému a hovoril o tejto téme Ania hovorila o produkcii mesa, klimatických zmenách. My sme hovorili o tom, aké je dôležité by EU musela posilniť svoje aktivity, no a radi by sme konali aj my sami, pretože SDGs nie sú len pre iné krajiny, ale hlavne pre nás. A musíme to zohľadniť aj v tejto správe. Okrem toho sa mi páčili aj iné väčšie um, podujatia. Bola tam Bertelsmanová nadácia. Sme o údajoch, o zhromažďovaní údajov, No a tak ako Linda už povedala, tak dva štáty, Izrael a USA, oslobili tie výsledky nevydaným spôsobom. Ešte dôležitá časť, ktorá sa mi páčila, som páčil, že potom mať spoločné delegácie. Myslím, že ten začiatok bol dobrý, ale ako som žil sám mm, zo správ o klimatickej diplomácii, ďalšie výbory nechcú sa pridať, takže výbor pre mm, životné prostredie nechce, aby výbor AFETO bol súčasťou COP, ktorá sa uskutoční v Katovice a klimatických otázkach. Takže myslím, že Európsky parlament mm, medzinárodné delegácie týkajú sa klímy, SDGs, musí byť cezhraničné, nie len jedna alebo dva výbory zastúpených by to malo byť 5 alebo 6 osôb s kľúčovými osobnostiami, ktoré sa zaoberajú týmito témami a chceme byť viditeľní a ukázať, že SDGs nie sú len pre výbor pre rozvoj, ale že to ide oveľa ďalej. Takže to musíme my, naši kolegom budúcnosti, pre mňa pozitívne eh, prekvapenie na našej skupine SAD, možno Niektorí sa na to ukázali, je to progresívna spoločnosť. Oni majú SDGs ako komponenty a my to potrebujeme v rámci nášho parlamentu, aby sme boli viditeľní, aby sme vedeli, o čom sa hlasuje, o čom rozhodujeme. My sme hovorili mene SDG z našich výborov, aby sme povedali, že to sú dobré časti a ako Linda neustále hovorí, na budúci rok je budúci rok je dôležitý, pretože Európska komisia predložila cestovnú mapu, takže my sme hovorili tieto téme, je tu cestovná mapa komisia a musíme zaistiť, že na budúce v lete, keď parlament priamo zvolený, ale ešte nebola vytvorená nová komisia, toto je veľmi náročná, komplikovaná situácia. Chcem povedať, že vyzývame žiadam od komisie, aby našli nejaké usmernenie, aby sme parlament, ktorý ešte nebude zvolený, aby sme mohli rozhodnúť o tom, ako Európska únia tam bude zastúpená. Takže toto musíme vyjadriť na ďalšom zasadnutí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Arne. Chcel by niekto ešte niečo povedať Heidi. Ty si bola tiež veľmi aktívna v tejto veci. Ďakujem pekne, Linda. Ja sa pamätám, keď sme sa stretli na chodbe v Štrasburgu. Myslím, že to bol november alebo december minulého roka. A si povedala, že chceš stály mechanizmus, že sledovala implementácia SDGs. My sme začali našou prácou, no a teraz máme koordinátori DV a Envy. To je skutočne vynikajúce. A mnohí ľudia prispeli k tomuto výsledku vrátane vedúcich sekretariátov dvoch výborov, takže na mňa urobil tento vstup veľmi veľký dojem, aká je kvalita práce a tiež Expo Impo. Ja som si istá, že táto správa, ktorá je tu predstavená pre pracovný plán, bude mať veľkú podporu služieb inštitúcie, ako viete, ako len poslanci chcú niečo spojiť, tak možno byť veľmi kreatívni, ale nie je to veľmi dlhodobé a nemáme veľmi systematické výsledky, takže je to veľmi dobré. No a myšlienka, že predseda musí dodrž- dodržať tento návrh a som sa zaviazal k tejto práci, to je veľmi dôležité tiež. No, pretože potom my zavežeme túto inštitúcie k implementácii. A rovnako si myslím, že bude podporené, podporí to NV a DV a dúfam, že aj predseda a potom môžeme to predstaviť iným parlamentom tiež. Môže byť, že niektoré národné parlamenty budú už také pokročilejšie, ale minimálne Máme už náš, našu cestu a môžeme sa o ňu podeliť s ostatnými. Takže dúfam, že budeme mať príležitosť teraz po voľbách a, a diskutovať o tom s národnými parlamentami. No a posledná vec ešte. Zajtra, štvrtok je deň, keď eh, platforma aktérov predstaví svoj vstup ako k dokumentu. Chcem sa spýtať, či je to niečo, čo budeme diskutovať eh, na pôde výboru spolu s výborom Envy v priebehu budúceho týždňa, aby sme sa mohli oboznámiť s týmto spisom. Naozaj som veľmi prekvapená ohľadom návrhu, eh, ktorý nám je tu teraz predložený. Áno, pokiaľ ide o to fórum zúčastnených strán, jeden z prvkov, ktoré tam bol spomenutý, bol ten, že nevieme, čo sa deje, nevieme, ako parlament bude zastúpený. Uvidíme, čo sa v rámci tohto fóra bude diať vzhľadom na štvrtkové stretnutie, pretože komisia bude eh, zverejniť. Dokument eh, eh, ohľadom zúčastnených strán bude to na rade pre rozvoj. Eh, pokiaľ ide o toto zverejnenie tohto dokumentu, nebude to pred koncom roka 2018, je potrebné zistiť, čo sa bude diať na pôde komisie v nasledujúcom období, či budú zverejňovať takýto dokument k roku 2019, pretože by to mohlo byť ešte pred eh, voľbami, pretože DFK je tu zastúpené. Možno, že nám budú môcť niečo k tomu povedať. Možno, že by ste nám to vedeli objasniť, ale poprosím vás, aby ste boli struční. Áno, ďakujem pekne, že ste mi odovzdali slovo. Volám sa Karina Devina. Ja pracujem na DG DevCo na oddelenie, ktoré sa práve venuje tejto otázke a bola som pritomná takisto aj v New Yorku počas tejto, tohto týždňa expertov, teda počas prvého týždňa, takže sme sa stretli. Zúčastnila som sa takisto aj na briefingu, ktorý ste mali v júli. A myslím, že tam bol aj pán komisár, takže toto fórum na najvyššej úrovni chcem vám poďakovať, že ste odprezentovali túto správu a chcem takisto poďakovať aj to, že ste zorganizovali toto stretnutie na vysokej úrovni, ktoré bolo úžasné a naša delegácia bola veľmi spokojná s touto misiou ktorá sa zrealizovala a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali silné nasadenie, silnú angažovanosť, obzvlášť zo strany parlamentu vzhľadom na tie ťažkosti, ktoré pred nami vyzerá, že budú, pretože, ako ste povedali, je to niečo, čo sme mohli aj zažiť ten pocit e, e, nie úplne jasného rozhodnutia alebo prístupu na tomto e, fóre. Takže našou vôľou je zostať priekopníkmi, zostať na čele trvalo udržateľného rozvoja a pokiaľ ide o budúci rok, tak chceme v tejto práci pokračovať. A pokiaľ ide o prípravu politického fora na najvyššej úrovni 2018-2019, pracujeme na DGDF spoločne na tejto správe. Prijali sme, alebo teda obdržali sme viacero príspevkov, ktoré momentálne aktualizujeme a analýzujeme a musíte, ako veľmi dobre viete, tak počas stretnutia budúci týždeň, budúcu stredu, budete môcť obdržať z našej strany viacej detailných informácií, ale viete, že pokiaľ ide o túto a, prácu nad a, týmto dokumentom, ktorý analýzujeme, a, to bude chvíľu trvať. Potom tu máme aj cenu za trvalo udržateľný rozvoj Európskej únie, ktorú pripravujeme na ktorej pracujeme. A takže všetky tieto otázky sú zásadnými prvkami, preto aby sme pripravili eh, voľby 2018-2019. Neviem, či niekto ešte by chcel veľmi E, stručne ale sa vyjadriť, pretože čas nás tlačí. Ja som vám e, chcel len povedať, chcela povedať, že naozaj chceme poďakovať Európskemu parlamentu za to, že sa zúčastnilo na e, politickom fóre na najvyššej úrovni, pretože cieľe trvodržateľného rozvoja v rámci tohto fóra sú veľmi dôležité. Je to priam hybná páka celého tohto projektu, ako to už povedalo aj naše DG. Našou myšlienkou je to, aby náš program do roku 2030, teda Agenda 2030, tiež obsahovala tieto otázky Enike Nili, ktorá je veľvyslankyňou USA v OSN podala demisiu. Áno, nemohla som si spomenúť na jej meno, takže len vzhľadom na tú správu, ktorú ste obdržali, je tam ten istý harmonogram, ako aj bol, takže na výbore Envy a výbor Envy sa s našim výborom ešte raz stretnú, aby odprezentovali túto správu Eurostatu ohľadom aktualizovaného stavu. No a potom sa bude viesť štúdia ešte pre E, um, cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o politickú oblasť fóra, na najvyššie úrovni, e, toto nebude v júli, ale v septembri, Takže určite parlament zašle svoju delegáciu, treba na tom rýchlo pracovať, ale treba sa aj pripraviť. Chcem vám poďakovať za vašu podporu a dúfam, že koordinátori príjmu náš prístup a že sa znova stretneme. Dúfam, že budeme môcť pokročiť vpred v tejto oblasti. Ja nebudem eh, počas nasledujúceho mandátu tu, hovorí pani predsednička, ale eh, dúfam, že tieto práce budú naďalej dobre fungovať a budú dobre napredovať na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Hovorí pani predsednička teraz eh, by som chcela poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí mi pomohli pripraviť toto stretnutie. Teraz prejdeme k bodu 23 na programe schôdze, to je uh, question time. Čiže to sú otázky, ktoré mi boli zaslané. Najprv tu máme otázky ohľadom Sýrie. E, pracovali sme na to, veľa sme sa nad tým zamýšľali, nad e, naliehavými situáciami my sme sa mm, zaviazali, že budeme financovať vzdelávanie pre e, sírske deti mm, v susedských krajinách, v Libanone a v ďalších e, okolitých krajinách. E, tento záväzok bol prijatý, teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ako tieto záväzky budú dodržiavané, ako sú dodržiavané a či budeme môcť zistiť, že koľko peňazí sa dostalo do Sýrie, ktoré boli určené na vzdelávanie ja nemám k dispozícii žiadne čísla, možno, že by ste mi mohli k tomu niečo povedať. Ja som uh, riaditeľ na DGNIE jedného oddelenia. Ďakujem za, toto, za túto otázku, ktorú ste nám položili. Ja by som však chcela povedať, že na druhej konferencii v Bruseli, ktorú, budeme, ktorú sme zorganizovali v apríli tohto roku uh, v otázke Sýrie, kde sme sa práve zmienili aj o tejto uh, otázke, kde sme hovorili o 3,4 miliardy na rok 2019-2020 a poskytovateľia finančných prostriedkov ktorí poskytli na rok 2018 3,4 miliardy na 4,1 z toho malo byť práve na jednotlivé oblasti, ktoré sa týkajú vzdelávania Libanonu okolité krajiny. Bolo to v dobe k prijatia týchto záväzkov, kedy tieto prostriedky boli takto vyčíslené. My sme mohli čiastočne vy stopovať Tieto finančné prostriedky na konferencii v, roku, v apríli 2017 komisia sa rozhodla um, pravidelne vypracovávať správu ohľadom finančných prostriedkov o ich vynakladaní, aby sme mohli informovať tak poskytovateľov finančných prostriedkov, donorov aby sme sa ubezpečili, že je tu zabezpečená zodpovednosť e, využívania, správneho využívania týchto prostriedkov. Odvtedy sme publikovali tri e, takéto správy. Tá posledná bola zverejnená tesne pred konaním voľného zhromaždenia OSN, čiže to bolo v septembri tohto roku a bolo mi povedané, že 3,4 miliardy e, dolárov z celkového balíka venovaného poskytovateľmi e, pomoci, čiže donormi boli venované práve na multisektoriálne aktivity, čiže na 19 rôznych oblastí, ktoré boli vyšpecifikované 130 e, mm, miliónov na prvý sektor a ďalšie na e, oblasti vzdelávania. 497 išlo na vzdelávanie, potom tam bolo na infraštruktúru a potom ešte aj na potreby novú bezpečnosť, ktorá predstavovala približne 14 Pokiaľ ide o vzdelávanie, môžem vám povedať úplne jasne, že Európska komisia sa zaviazala, že bude pomáhať utečencov v okolitých krajinách, že zabezpečí ich prístup k vzdelávaniu z nášho hľadiska je veľmi dôležité, aby sme mali takú dlhodobú víziu, aby sme pracovali na stratégiách reformy vzdelávacieho sektora vzhľadom na komplexnosť tohto mm, problému a pokiaľ ide o prístup sírskych utečencov k vzdelávaniu, pretože je to veľmi dôležité aj v týchto susedných krajín. Doteraz e, ide o to, že aby sme našli finančné prostriedky a aby sme ich v čase krízy pomohli kvalitne e, použiť, aby deti mohli navštevovať e, školskú dochádzku, aby mali prístup k, e, aj v naliehavých situáciách k vzdelávaniu zabezpečenú. Toto je strategický dokument, ktorý bol kolegiom komisárov prijatý. Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, a program vzdelávania. Toto bolo pripravené poskytovateľmi pomoci, hlavne rôznymi mimovládnymi organizáciami, Ide tu o zabezpečenie neformálnych služieb poskytovania vzdelávania. A ďalej E, ciele, ktoré sme si e, stanovili, je to, aby všetky deti mali e, prístup k vzdelávaniu, avšak veľmi ťažko to možno zrealizovať, pretože častokrát ide o vzdelávanie pre deti utečencov, nejde to otázka financovania, ide však skôr o niečo, o otázku, ktorá je spojená s administratívnymi úkonmi, nákladmi, otázku ich pobytu Čiže to všetko znamená, že ich vlastné, e, vlastní rodičia e, majú problém vôbec e, nájsť prácu, potom doviezť deti do školy, potom bezpečnosť v škole a tak ďalej. Takže my sme rozhodnutí urobiť čo najviac eh, s podporou týchto krajín. Avšak to sú prekažky, ktoré som tu už eh, spomenula. Eh, pre dieťa utečencov veľmi ťažko môžeme zabezpečiť prístup k kvalitnému vzdelávaniu. takže toto je tiež súčasť rôznych politík, ktoré ovplyvňujú to, že tieto prvky v rámci e, náš dohovod o partnerstve napríklad s Jordánskom, s Tureckom a s Libanonom boli zakomponované na konferencii v Bruseli pre zabezpečenie pomoci pre Sýriu a ďalšie krajiny. Ďakujem pekne. 15% na vzdelávanie ste vraveli. E, vo vašej správe e, to je spomenuté, že taká krajina napríklad slúbila poskytnúť takú čiastku a koľko peňazí bolo vyčerpaných, e, aká čiastka bola minúta, či robíte to takýmto spôsobom, tú analýzu, alebo ako. A, e, takže táto správa totiž to neposkytuje takéto detaily, aká krajina, koľko poskytla, v akú čiastku a tak ďalej pretože e, pri zbieraní údajov pre poskytovateľov pomoci. Častokrát máme údaje, ktoré nie sú publikované. Ak máte také presnejšie informácie, pre nás by to bolo zaujímavé. A keby ste sa mohli s tým hm, s nami podeliť, ďakujem pekne. Každý, budeme mať konferenciu donorov, každý fond má určité finančné prostriedky, zatiaľ však len 43% detí sa dostane k vzdelaniu do škôl, častokrát vlastne končia predčasne e, školskú dochádzku. V každom prípade ďakujem komisii za tieto informácie. Druhá otázka, máme len však pár minút, to je otázka, ktorá sa týka tuberkulózy. Keď sme boli v New Yorku, tak sme sa stretli s so zastupcom zástupcom Aliancie pre tuberkulózu, ktorý nám hovoril o infekcii eh, mm, o rôznych eh, chorobách, ako je napríklad malária, a IDS a takisto aj tuberkulóza, ktoré sa neustále eh, šíria a tak ďalej. Takže chcela by som vedieť nejakú eh, informáciu zo strany DG Devco. Ja som z DG Devco a súhlasíme s vašim zhodnotením, pokiaľ ide o dopad eh, tuberkulózy a na, a takisto pomoci Európskej únie na uh, svetovej úrovni. Um, Európsky, Európska únia je najväčším poskytovateľom pomoci v rámci boja proti tuberkulózi, proti, boja proti tuberkulóze, proti malárie a proti e, IDS 5 to je asi 15 miliard eur, je na to poskytované na programové obdobie 2017 až 2018 a Eh, keďže výkony eh, riaditeľ eh, tohto Medzinárodného fondu, ako vám povedal včera, mm, venuje, alebo teda prideluje túto vysokú časť na boj proti tuberkulóze. 200 mm, tisíc uh, uh, ľudí trpí tuberkulózou rezistentného kmeňa. Takže toto sú veľmi dôležité údaje, aby sme mohli podporovať záväzky Európskej únie. Potrebujeme 40 miliónov naviac na to, aby ľudia mali zdravotnú starostlivosť, aby mohli byť liečení. E, tuberkulóza totiž to môže hoci koho zasiahnuť na tejto planete, avšak zodpovednosť e, krajín je dosť rôznorodná. E, rozvojový program 2,3 miliardy eur v súčasnosti by mal podporovať zdravotný systém vo všeobecnosti v 17 rôznych krajinách, pokiaľ ide o prevenciu, pokiaľ ide o diagnostikovanie a pokiaľ ide o liečenie tuberkulózu. Eh, spravodlivý prístup alebo rovný prístup k zdravotnej starostlivosti by mal byť, byť zabezpečený, eh, pretože tuberkulóza je choroba, ktorá zasahuje tých eh, najchudobnejších, tých najmarginalizovanejších. A celý tento systém je súčasťou spolupráce s týmito krajinami. A nakoniec a investovanie do výskumu je zásadnou otázkou, ktorú si klademe prístup k efektívnym alebo teda k účinným liekom v rámci boja proti tuberkulóze a proti špecifickým formám tuberkulózy u detí. Tu je potrebné rýchle nasadenie, rýchla liečba, takže v rámci tohto programu e, je potrebné mať viac ako 120 miliónov eur e, investovať do každého lieku, aby sme mohli zabezpečiť hybridný systém diagnostikovania, aby sme eh, boli efektívni. 50 miliónov eur sa týka eh, partnerstiev eh, hm, klinických testov a tak ďalej a liečby v oblasti subsaharskej Afriky. Pokiaľ ide o NCIS, e v tom nasledujúcom programovacom období potrebujeme dostatočné finančné zdroje na to, aby Európska únia mohla e, udržať a zlepšiť e, svoju podporu boja proti epidémii tuberkulózy. Chceme navrhnúť navýšenie zjednodušeným spôsobom, potom integrované financovanie, čo by bolo oveľa e, účinnejšie, pokiaľ ide o podporu EÚ, pokiaľ ide o podporu Medzinárodného e, fondu a rôznych programov pod na základe jednotlivých krajín s tým, že by sa to prispôsobilo regionálnemu kontextu a v rámci týchto chorôb, ktoré sú takto e, spojené s chudobou. Ďakujem pekne za túto komplexnú správu, ďakujem za tieto informácie. Myslím, že eh, naozaj posilniť zdravotný systém je zásadné, preto by sme mohli efektívne bojovať proti eh, tuberkulóze. Prejdeme k nasledujúcemu bodu, k bodu rôzne, eh, bod 24. Ak si dobre pamätám, nasledujúce stretnutie bude 20. novembra o 9. hodine ráno v Štrásburgu na plenárnom zasadnutí. Možno, že to je není najlepší, najlepšia chvíľa, ale budeme tam hlasovať. Ďakujem pekne všetkým. A tým ukončujem a toto stretnutie. Budeme mať teraz stretnutie koordinátorov za zatvorenými dverami, takže kto tu nemá byť čo prítomný, tak poprosím, aby ste opustili túto sálu a veľmi rýchlo a potichu. Ďakujem pekne, ďakujem tlmočníkom. A ďakujem. A, a skončíme, slubujem na čas stretnutie koordinátorov.